Chcela by som vedieť, že či niekto sa chce vyjadriť eh, k tomuto programu schôdze. Zdá sa, že tomu tak nie je. Takže tým pádom je to schválené. Teraz by som na začiatku vám chcel predložiť nasledujúce oznamenia. Dnes je Deň Európy. Väčšina časť tohto dňu som, dňa som bol vo Florencii, kde, ako veľmi dobre viete,